informácií Európskou centrálnou bankou a právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie Kay Swinburne a Roberto Gualtieri. No a začneme najskôr pripomienkami. Spravodajcov všetci majú maximálne 4 minúty ako prvý pán Gualtieri. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, Parlament bol vyžiadaný, aby, e, požiadaný, aby sa v rámci konzultačného postupu vyjadril k návrhu revízie, ktorý bol e, predložený radou, ktorý sa týkal zberu štatistických informácií zo strany ECB. To je úprava, e, ktorá sa týka práv VCE ukladať sankcie a to predstavuje jeden z pilierov štatistickej funkcie Európskej centrálnej banky. Dôvodová správa návrhu hovorí o tom, že má vstupovať do platnosti e, systém jednotného dohľadu, mechanizmu, mechanizmu jednotného dohľadu, ktorý má e, nové prvky a ktorý e, predpokladá aj aktualizáciu tohto zberu informácií. Ako náhle bude prijatý takýto legislatívny akt, tak BC bude môcť, Európska centrálna banka bude môcť zbierať takéto dôverné informácie štatistické spôsobom podobným, ako to robia národné banky, ktoré e, vykonávajú prudenciálny dohľad na úrovni domácich krajín. Ďalej budeme môcť rozširovať e, takéto informácie aj smerom e, na národné orgány, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad finančným trhom a nad systémom finančným vrátanie Európskeho stabilizačného mechanizmu a bude to robiť na základe tých podrobností, ktoré si to bude vyžadovať, aby naplnila svoje úlohy. 11. decembra Ekon uzavrel celú sériu tých návrhov, ktoré, sa, ktoré boli zamerané na rozšírenie e, rozsahu pôsobnosti správy. E, pozmeňujúce návrhy, ktoré boli e, prezentované z úrovni spravodajcu, tak tie sa snažia zabezpečiť ten prenos údajov a takisto zabezpečiť ochranu ich dôvernosti. Osobitne pozmeňujúci návrh zavádza istú povinnosť, ktorý sa týka organizácií vrátane malých a stredných podnikov, ktorí poskytujú takéto dôverné štatistické informácie, aby prijali všetky nevyhnutné opatrenia, aby zaručili ich ochranu. Výbor EKON poskytol ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré eh, len podporujú niektoré ďalšie veci, ktoré eh, neriešila ECB. Eh, e Hlavne je posilnená transparentnosť na poli štatistického zberu údajov a týka sa to napríklad aj výnimiek pre niektoré e, kategórie e, firiem podnikov, ktoré nemajú e, povinnosť poskytovania informácií. Takisto je tam odkaz, dôležitý odkaz, ktorý sa týka zásady proporcionality. Takisto pokiaľ ide o, ukladanie tejto povinnosti, poskytovať informácií, pokiaľ ide o sankčnú časť, tak tam je, zavedená jasný, je tam zavedený rozdiel medzi úmyselným pochybením, pokiaľ ide o posun, postúpenie takýchto údajov štatistických. To je aspekt, ktorý je veľmi dôležitý, hlavne z pohľadu dodržovania zásady proporcionality. Prijatie takéhoto úpravného, úpravy, takéto úpravy bol veľmi dôležitý, pretože to by zvýšilo možnosť dohľadu z úrovne ECB. Ja by som si preto želal, aby parlament sa postavil priaznivo prijatiu takýchto odporúčaní z úrovne ekonu, tak aby e, sa to rýchle prijalo aj na rovni rady. A samozrejme ten e, veľký konsenzus, ktorý vznikol okolo tejto správy, za to sa chcem poďakovať e, tieňovým spravodajcom a politickým skupinám za spoluprácu, to poskytuje značný stimul pre radu, aby zohľadnila odporúčania výboru EKON. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pani Swinburne maximálne 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán komisár Hill. E, na úvod by som sa chcela poďakovať e, Johanovi van Oberfeldovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol pri vypracovaní tejto prvej správy. Skôr ako opustil parlament a stal sa ministerom financí Belgicka, ja som nadviazal na tú jeho správu, používal som jeho metódy a jeho víziu. Chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom zo všetkých politických skupín, za ich spoluprácu na tejto správe. A napriek niektorým rozdielom tých malých častiach správy, ja dúfam, že e, bude to môcť e, byť reflektované aj na tej veľkej úrovni, tej veľkej správy, ktorá bude hlasovaná zajtra. My sme bezprecedentne zmenili úlohu Centrálnej banky Európskej. Namiesto funkcie len Centrálnej banky, ktorá má právomoci v e, monetárnej politike, my sme jej dali právo dohľadať nad bankami eurozóny Pričom e, do tohto jednotného dohľadu, systém, do teda systému dohľadu sa môžu pripojiť aj iné banky mimo eurozóny. Táto základná zodpovednosť na úrovni ECB e, mala by byť samozrejme nezávislá od politického vplyvu, pokiaľ ide o e, menovú politiku, je nevyhnutné, aby v rámci novej funkcie ako dohľadného orgánu bude sa zodpovedať. Počas predchádzajúcich dialogov sa snažil parlament zakomponovať do toho procesy dohľadu a transparentnosti do e, fungovania ECB, ale často narazil na odpor. E, my sme ale pokročili značne, pokiaľ ide o e, vzdielanie informácií s parlamentom. Takže istá miera demokratického zodpovedania sa je prítomná v tomto procese. Ja sa snažím v tomto duchu ďalej pokračovať v tejto správe a zodpovedanie sa a transparentnosť sú tými hlavnými liniami mojej správy. E, keď ECB pôvodne uvalila sankcie na nejakú finančnú inštitúciu, tak mohla rozhodnúť, či budú zverejnené takéto sankcie. Neboli tam žiadne podmienky alebo časové limity, ktoré sa to, k tomu vzťahovali. Bolo to výlučne v mandáte ECB rozhodnúť o tom, či to zverejniť alebo nie. A ja vidím dôvody, prečo za istých okolností nezverejnenie skutočnosti, že došlo k takémuto sankcionovaniu, že to mohlo byť nevyhnutné napríklad v prípade širšej finančnej krízy alebo naozaj v prípadoch obáv z výberov náhlych výberov peňazí z bank. E, bežný, ale bež, bežný, bežný postup by mal ísť cestou okamžitého zverejnenia to, že sa objaví nejaká banková inštitúcia alebo finančná inštitúcia na prednej stránke nejakého časopisu alebo teda novín, tak to je oveľa väčšie riziko. Z tohto dôvodu sme pristúpali ku kompromisom eh, medzi politickými skupinami, tak aby sme tam dali nejaký jasný časový limit, aby ECB neotálala so zverejnením tej skutočnosti, že pristúpili k sankcionovaniu finančnej spoločnosti. Je mi ľúto, že v jednej oblasti sa nám nepodarilo zatiaľ dohodnúť, nájsť kompromis. Ja verím skutočne, v koncepciu neviny, pokiaľ nie je dokázaná vina. Preto ak sa zamyslíme nad tou časťou, ktorá sa týka teda, teda tohto prístupu, pomenovať a zahambiť, mne sa zdá logické, že keď je nejaká vec predmetom odvolania, mali by sme umožniť eh, väčší časový priestor pred tým, ako to bude zverejnenie keď tam nedáme takúto zabezpeku, tak môže banka značne utrpieť, pokiaľ ide o svoju akcionárskú alebo hodnotu pre akcionárov. Myslím si, že zakomponovanie takéto zábezpeky e, zabezpečí férovosť e, takéhoto procesu a takisto to zabezpečí dobrý tento režim a to e, pomôže aj ECB pri výkone svojich dohľadových právomocí. Preto dúfam, že väčšina politických skupín na Európskom parlamente bude naďalej podporovať tento, tento postoj, ktorý volá po zvýšenej transparentnosti. Teraz ku správe Gualtieri nemám čo doplniť, pretože kvalita e, právnej úpravy závisí od štatistických údajov, ktorými budú operovať dohľadové orgány. Ja sa domnievam, že jediný spôsob, ako zabezpečiť dobrý dohľad, je mať dobrú kvalitu údajov. Preto dúfam, že tieto dva návrhy prejdú zajtra v hlasovaní. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za komisiu pán Lord Hill na 3 minúty. Nech sa páči. Som vďačný, pán predseda, za možnosť diskutovať o sankciách a štatistických informáciách Európskej centrálnej banky. Chcem zagratulovať pani Swinburne a pánu Galtierimu za odvedenú prácu. Odporúčania pre sankcie ECB sú dôležité, pretože je to súčasť stavebný kameň bankovej únie. Potrebujeme to, pretože to poskytuje centrálnej banke prostriedky posilniť bankové právo a rozhodnutia. Komisia plne podporuje ciele, odporúčania pre ECB, ktoré boli spomenuté, pretože majú vysoký finančný a reputačný dopad. Tieto pravidla preto musia byť konzistentné a poskytovať právnu istotu a musia byť jasné. Komisia nemá obavy, ako bude ECB nakladať s týmito odporúčaniami a právny servis komisie bohužiaľ si všimol právne nekonzistentnosti dve medzi tým, čo sa domnieva parlament a takisto existuje tu nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia problémov bank. Jedna záležitosť sa týka právnej, právneho základu. Sankcie nemajú byť iba, keď sa porušia priame rozhodnutia, ale aj priamo uplatniteľné právne predpisy únie. ECB a parlament názor parlamentu na ECB sme si práve vypočuli v oblasti flexibility odkladu zverejnenia sankcií. Ja pochop, osobne chápem logiku tohoto prístupu, chápem, prečo ECB by mohla odložiť zverejnenie toho, že udelila sankcie, ale je tu právna nekonzistentnosť s nariadením ktoré hovorí, že ECB musí alebo má šel publikovať e, sankcie a preto treba preskúmať tieto dva body podrobne, aby bolo možné v súlade vydávať tieto normy. Komisia prí, príjme svoje vlastné právne stanovisko, budeme spolupracovať s radou ECB a parlamentom, aby sme zabezpečili, že ECB bude mať všetky nástroje, ktoré potrebuje aby mohlo presadzovať bankové pravidlá v Únii. Čo sa týka štatistických údajov, 13. oktobra sme privítali návrh e, zosúladiť zbieranie štatistických údajov s novými právomocami Európskej centrálnej banky v oblasti požičiavania kapitálu bankovým inštitúciám. Ide tu o prevod dôverných štatistických informácií medzi všetkými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za dohľad a makroprudenčný dohľad. Ide tu o nahlasovanie štatistik dôverným spôsobom a na druhej strane, že sa jeden údaj bude nahlasovať iba raz. Súhlasíme s názormi parlamentu, ktoré boli vyjadrené v správe Výboru pre hospodárske a menové veci. E, som veľmi spokojný s tým, čo navrhujú. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem vám. To boli 3 minúty. Blahoželáme. Presne 3 minúty. Teraz má slovo pán Balc na 2 minúty za skupinu APP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako predstaviteľ EPP vítam túto debatu aj celá skupina, ktorý ide o objasnenie kompetencií Európskej centrálnej banky a o možnostiach sankcií. Európska centrálna banka SSM nemôžu eh, si robiť, čo chcú. Výbor Ekon už oznámil svoju pozíciu. Myslím, že sa dá povedať, že my, poslanci, našu kontrolnú funkciu budeme splňať. V prípade štatistických požiadaviek musí Európska centrálna banka siahnuť, aby dôverné údaje zostali aj dôverné. No a my chceme vyjadriť požiadavky, aké môžu byť žiadosti dáta proporcionalita je dôležité, Je dôležité povedať, že musíme pod kontrolou, nepotrebujeme dodatočné oddelené miesta zhromažďovania údajov, keď štátne orgány toto už robia a preto proti takýmto snahám jasné štruktúry sú veľmi dôležité a základom preto, aby vybranie, získavanie, ukladanie orgánov dobre, or, údajov dobre fungovalo. To, na čom sme sa dohodli v rámci smernice, treba dodržiavať a, a ECB to nemôže obchádzať. A to platí pre rozsah správ, ako aj frekvenciu ich preuka- preukazovania. Ďalej by sme chceli povedať, že spolupráca s národnými orgánmi je dôležitá. E- Európska centrálna banka SSM e- musí dodržiavať povinnosť e- vernosti. No a ďalej medzinárodná komponenta, otázka o rovnakých konkurenčných podmienkách podľa dôvernosti sankcií dôležitá aj Ekon hovoril, že musí o tom existovať medzinárodná výmena. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Mavrides za skupinu socialistov a demokratov. Nech sa páči, máte slovo. Pani Mavrides predsa len pán Mavrides. Čo sa týka týchto nariadení banky ECB, ide tu o sankcie za porušenie mm, uplatniteľných právnych predpisov, ale musí byť v súlade s jednotným do- mechanizmom dohľadu a riešenia problémových bank. Aby bolo možné stanoviť koherentný režim, a aby bolo možné uvaľovať tieto administratívne sankcie v súvislosti s právomocami dohľadu. Vo výbore EKON navrhujeme rade zlepšiť tento text v niekoľkých bodoch, vrátane nasledujúcich troch bodoch. Poprvé zdôrazňujúc, že Európska centrálna banka má konať na základe rovnakého zaobchádzania so všetkými inštitúciami, ktoré požičiavajú peniaze a dávajú úvery, bez toho, že by sa diskriminovalo voči niektorým členským štátom EÚ, špecifikujúc, že obdobie, počas ktorého je možné uvoliť sankciu, začína bežať odo dňa, v ktorom sa prijalo rozhodnutie, že prišlo k porušeniu zmluvy a nie v deň, kedy sa udialo porušenie zmluvy. A po tretie, zabezpečiť transparentnosť, aby sa publikovali rozhodnutia bez, eh, od, hm, bezodkladne a nie až 3 roky po tom, čo sa rozhodnutie o sankcii prijalo. Pretože aj keď ide o to, že by sa mohla ohroziť nejakou sankciou stabilita finančného trhu, eh, ja mám veľké obavy, čo sa týka hm, pozmeňujúce návrhu EPP, ktorý uvádza výnimky a odklady publikovania rozhodnutia, ktoré uvaľuje e, sankciu až dovtedy, kým sa nevyčerpajú všetky možné opravné prostriedky. Myslím si, že toto znenie je v, nie je v súlade s transparentnosťou a zásadami transparentnosti. Podľa nás je možnosť, aby sme mali transparentnosť a spravodlivosť. Ďakujem. A teraz má slovo pán Ožok za skupinu ECR. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, nedávna finančná kríza podkopala dôveru v bankový sektor. Je veľmi dôležité, aby sme mali systém dohľadu a transparentnosť, na základe ktorých bude možné zabrániť takýmto situáciám ktoré sa dejú počas krízy. Výmena štatistických informácií je kľúčom. Ale aj tak musíme chrániť citlivé a dôverné údaje. Súhlasím so zásadou, zásadami, z ktorých vychádzajú obe správy a myslím si, že pozmeňujúce návrhy, ktoré predložil parlament, sú vyvážené. Obávam sa však, že je tu politické nebezpečenstvo, ktoré vychádza z toho, že takéto dôležité národné právomoci sa presúvajú na unijnú úroveň. Tieto opatrenia sú súčasťou e, veľkého systému, ktorý smeruje k integrovaniu rozličných sústav členských štátov EÚ, vrátane finančných sústav a v tomto bode som, je to skeptické. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Van Nie Wielhausen. E, Ďakujem. Ja by som najskôr chcela poďakovať a spravodať a všetkým kolegom, ktorí prispeli e, k tejto správe. Ďakujem za odvedenú prácu. Vážený pán predseda, ostatné roky ukázali, e, že nedostatočný dozor na banky má tiež dopady na finančné trhy a hospodárstvo. Od novembra máme bankovú úniu a najdôležitejšie banky sú pod dozorom Európskej centrálnej banky a preto je dôležité, aby mohla konať rýchlo a efektívne, keď banky porušia pravidlá a čo viedlo k finančnej kríze. Ide o zmotenie správ a potom ešte tri boli sú pre nás dôležité. Poprvé posilnenie finančného sektora, dobrý dozor a odstraňovanie nedostatkov. Treba obnoviť dôveru na medzinárodnej úrovni aj v celej Európe. Súčasne treba posilniť finančnú dôveryhodnosť sankcie pre banky, ktoré nedodržiavajú pravidlá, musia zaistiť, aby na záchranu bank bol posilnený ak dodržiavajú pravidlá, aby bolo peniaze vyplatené. Medzinárodné pravidlá to znamená, že keď sa začne vyšetrovať, keď banky porušia pravidlá, tak vyšetrenie treba uzavrieť čo najskôr. Ide o finančnú stabilitu a to znamená, že sankcie alebo pokuty musia byť zverejňované, keď výsledky budú definitívne. A posledná vec, o ktorej by som chcela hovoriť, je zlepšenie informačného toku pre na dozorné orgány. Preto podporujeme príslušné pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz dostáva pán Giegold za skupinu zelených na 1,5 minúty. Nech sa páči. Áno, ale veľmi stručne, kolegyne, kolegovia. Vážený pán predseda, milá Kej Swinburn. v rámci týchto správ sme sa viac menej dohodli, nebolo tu veľa konfliktov. Ďakujem za dobrú spoluprácu. Ja by som chcel hovoriť o dvoch veciach. Poprvé, štatistiky pre e, spoločný dozor Európskej centrálnej banky. Mne sa ten problém tu a nezdá, že by tak spočíval v legislatíve ako v praxi. Ja sa pýtam, e, či je adekvátne a primerané, že Európska centrálna banka vytvorí nejaký kreditový register, 150 tisíc eur, a bude mať, e, bude mať až na tú najmenšiu banku informácie o každých e, kreditových pohyboch. No a ja sa pýtam, kto tu dáva pozor na proporcionalitu. Pán Balcuš na to hovorilo, sú, budú tu problémy, príliš veľa informácií a prenáhlenia. Možno komisia by sa mohla zamyslieť nad tým, či to sa to zhoduje s princípom proporcionality k sankciám, a to je hlavný sporný bod, či by mali byť priamo zverejňované, aj keď sa podá ťažnosť. No a my si myslíme, že je to už také, taký cudok, keď sa štát nemôže eh, brániť proti sankciám, ktorá eh, začne platiť ešte pred zverejneným. A preto podporujeme snahy EPP povedať, eh, že to sa nemôže stať, ale mňa by zaujímalo od komisie, ako idete, či vidíte nejakú cestu, a, ktorý sa dá ten problém s článkom 18 SSM, dá vyriešiť. Ďakujem pekne. Ako ďalší pán O'Flynn za EFDD. Nech sa páči. Uh, uh, Na poslednom zasadnutí výboru Econ som pánu Dragimu povedal, že mi je ho ľúto a stále to tak je, pretože môžete urobiť koľko chcete ad hoc uh, úprav a právomoci ECB, koľko chcete, ale ešte stále to bude priemerná e, menová zóna len zrušením akékoľvek národ, pocit národnej identity. S národmi by sa dali vytvoriť podmienky e, pre zónu jednej meny. Trvali sme e, súhlas občanov pre obrovské transfery zo slabších častí zóny do tých zo silnejších do tých slabších. No, bolo by potrebné vytvoriť kultúrne zmluvy. Avšak to nemáme a dúfam, že to nikdy nebudete mať, pretože správne by bolo zrušiť euro a zaviesť opätovne národné meny, ktorým, ktoré by rozhodovali národné vlády a občania štátov. Úrokové sadzby by sa dali stanovať podľa výsledkov národných hospodárstiev a výmené kurzy podľa, podľa hospodárskych výsledkov. Vy chcete prehlbovať právomoci ECB a to je možno pochopiteľné za daných podmienok, ale e, je to len taká, len taká povrchová úprava úplne pokazeného vozidla. Treba Európu poslať do starého železa. Ďakujem pekne, pán Marušík, na 1,5 minúty. Vážený pán predseda, dámy a páni, sme tu, je takmer polnoc a to ukazuje, že tieto veci nám nie sú lahostajné. My sa zameriavame na detaily fungovania Európskej centrálnej banky, ale súčasne kríza, ktorej sa bojíme, má úplne iný zdroj. Vyplýva to zo systému, systému inštitúcií Európskej centrálnej banky. Táto banka funguje ako inštitúcia ktorá kontroluje dodávky eurá. Čo to znamená? Inflácia znehodnocovania eura je prospech Európskej centrálnej banky. No a súčasne to znamená straty pre všetkých užívateľov tohto, tejto meny, čo znehodnocuje ešte národné hospodárstva mali svoje vlastné meny a mohli to kontrolovať v minulosti. No a teraz my krmíme tohto parazita v Európe, ktorý je zdrojom krízy a nemôžeme Dobre, len týmito malými detailami musíme sa vrátiť k národným menám. Ďakujem pekne. Teraz pán Ferber. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, komisár, kolegyne, kolegovia. je teraz o otázku, či podporujeme euro alebo nie, ale ide o otázku, ako v prípade bankovej únie Európska centrálna banka má plniť svoju úlohu. Na to potrebuje štatistický materiál no a na to musí mať možnosť v tých bankách, kde vezala dozornú funkciu, aby im udelila sankcie nebudú plniť pravidla. Takže všetko, čo robili doteraz národné orgány dozoru pre banky, ktoré sú pod jej kontrolou, musia byť ja, eh, tie právomoci prenesené na Európsku centrálnu banku. A preto EPP víta tieto návrhy. Ja sa najskôr chcem koncentrovať na sankcie, pretože ja som pracoval pre našu skupinu. Dôležité je, aby sme netrestali dokrát to isté. Takže si až potom, keď bude uzavretá právna cesta, ja to pokladám za bežnú, bežný postup. No a po druhé, je tu napínavá otázka ešte, kam plynú tie peniaze. Ja som prekvapený, že, sankci, že za sankcií nemá byť financovaný SSM. No a ja by som sa pýtal, či by sme sa mohli zamyslieť nad tým, či to je účel tohto opatrenia. No a ja chcem povedať, že to nepomôže naplniť sem veľmi rýchlo peňazmi administratívne sankcie, o ktoré tu ide e, len zriedka, e, takého veľký čiastok. No a my sme za medzinárodnú výmenu a ďakujem pekne, milý Oli Ren. Pán Fernández, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Banková únia bola spustená. Mechanizmus jednotného dohľadu, tak ako predpokladá ECB, začína fungovať. A čo skoro budeme mať e, fond na riešenie bank, fond na rezolúciu bank. A budeme takisto mať pred sebou nový mechanizmus e, bankových záruk. Každopádne to, čo máme v tejto chvíli, ešte nepostačuje 55 miliard eur v tejto chvíli. Z tohto dôvodu e, socialisti predložili pozmeňujúci návrh, ktorý sa snaží zabezpečiť adekvátne príjmy z pohľadu tých sankcií, ktoré bude ukladať ECB. Takisto sme podporili pána Ferbera z pohľadu potreby dodatočného financovania. Chceme, aby to bolo nefalšovanie európske. Z tohto dôvodu prosím zahlasujte za náš pozmeňujúci návrh, pretože ten posilňuje e, projekt Bankovej únie a pomôže nám rýchlejšie sa dostať z tejto krízy. Ďakujem pekne. Pán Luke, minúta. Pán predseda, e, na tejto, tejto správe niečo vyčítať, e, keď chceme potvrdiť takúto, takúto úniu bankovú a keď chceme do toho zakomponovať tie najdôležitejšie banky v rámci eurozóny. Ale o to tu práve ide. Má inštitúcia, ktorá je zodpovedná za zásobovanie peniazmi, má nejakým spôsobom e, mať na starosti aj túto oblasť. Nevznikajú tu konflikty záujmov. My vidíme, akým spôsobom konflikt záujmov vzniká už z pohľadu menovej politiky, ktorú realizuje Európska centrálna banka. Snaží sa e, e, likviditu zvýšiť nákupom takýchto cenných papierov Takisto e, sú tu sú to peniaze a prostriedky, ktoré držia nad hladinou celý finančný systém a ktorý má zabezpečiť potom aj dostatočnú úverovú schopnosť pre všetkých e, zúčastnených. Ale toto jasne tu absentuje demokratická kontrola a to by sme nemali trpieť v Európe. Pán Anemans, minúta. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, e, my dnes vstupujeme do novej fázy v histórii Európy. Sme pred pridelením nových e, úloh a kompetencií pre ECB, pokiaľ ide o riešenie systémových rizik, ktoré predtým nikdy nemala. My v Európskom parlamente máme tiež právomoci monitorovať takéto situácie a sme stále viac svedkami toho, že sme pod značným tlakom. E, hovorí sa, že spoločnosť je vystavená s tým hrozbám a musíme na to reagovať. Kritici a skeptici, my tvrdíme, že ten nacionalizmus už bol prekonaný, bol nahradený. My sa domnívame, že euro a európske inštitúcie robia z občanov Európskej únie obete tejto nanútenej, do tohto nanúteného zjednotenia. My hovoríme o tom, že treba raz a navždy zrušiť e, túto menu spoločnú. Pani Tomič, e, ďakujem pekne. Dámy a páni, banky sú často súčasťou našich e, rokovaní našich programov. Hovoríme o nich často a chcem sa poďakovať obom spravodajcom za dobre vykonanú prácu. Všetci súhlasíme s tým, že globálna kríza spôsobila veľa problémov. E, niektoré členské štáty sa z krízy dostávajú, ale bola každopádne dôsledkom pochybenia bank. Finančný systém nebol dobre riadený, nebol ani dobre kontrolovaný, nechcem, aby sa e, dejiny opakovali a preto sa musíme ubezpečiť, že ECB bude dohliadať na naše záujmy, bude ich zabezpečovať, ako aj e, záujmy všetkých spoločností, podnikov, bank. Ak chceme mať účinný systém, potrebujeme mať dostatočnú páku, dostatočný priestor na zásahy. E, viac právomocí, e, to si bude vyžadovať aj väčšiu transparentnosť. To všetci predpokladáme. Ďakujem pekne, pán Stolian, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som podporiť návrh rady, aby právomoci ECB boli naviazané na nové dohľadné funkcie tých najdôležitejších bank v rámci EU, respektíve nad najdôležitejšími bankami v EU. E, môžeme e, diskutovať o tom, že takáto právomoc bez právomoci ukladať sankcie v prípade, že príde k porušeniu pravidiel alebo rozhodnutí ECB a v prípade, že to bude nepri, že nebudú získané nevyhnutné informácie, ktoré budú slúžiť výkonu tej dohľadovej funkcie, tak to by istotne hrozilo dôveryhodnosť celého procesu dohľadu a takisto aj e, dôveryhodnosť samotnej Európskej centrálnej banky. Ja by som chcel, aby Európska centrálna banka a rada zohľadnili odporúčania Európskeho parlamentu, pretože oni vnášajú viac jednoznačnosti do tej otázky transparentnosti všetkých procesov, aj pokiaľ ide o vzťah medzi ECB a medzi centrálnymi bankami v členských štátoch. Ďakujem pekne, pán Niedermayer, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda, e, Lord Hill. Dovolte mi najskôr využiť túto príležitosť a pogratulovať predchádzajúcemu parlamentu a rade za to, že doviedli ten proces bankovej únie až do konca. Je to skvelý úspech pre Európu, je to pre nás všetkých dobré Napriek tomu by som e, chcel aj aj sebe teda poprieť všetko najlepšie. E, ten proces pre nás je skoro na konci, ale nie ešte úplne, pretože sú tu veci, ktoré neboli dotiahnuté a mali by sme sa ubezpečiť, že tá legislatíva bude fungovať tak, ako bola zamýšľaná. Keď hovoríme o tom, čo treba spraviť, mali by sme sa sústrediť na otázku pomoci v núdzovej likvidite, tak ako sa to týka bankovej únie. A pokiaľ ide o ten návrh, tak myslím, že je kvalitný, on dobre odvedol svoju robotu. Najskôr tie sankcie treba nájsť nejakú rovnováhu medzi transparentnosťou a účinnosťou a tou rigoróznosťou. Je veľmi ťažké takúto rovnováhu nájsť vo finančnom sektore, pretože príliš včasné zverejnenie tých sankcií môže byť veľmi drahou zaplatenou chybou. Ja preto podporujem kompromis, ktorý navrhuje Ekon. Pokiaľ ide o štatistiky, tak ja ako bývalý člen Centrálnej banky povedať, že všetky štatistické údaje z úrovni, z úrovni banky centrálnej často nad, nadmerné, na, na, a ja by som chcel požiadať o zníženie tohto štatistického zaťaženia pre, pre, informa- pre finančný sektor. Ja ďakujem pekne, minúta a pol, pán Maletič. Pani Maletič. E, ďakujem, pán predseda. Pán, vážený pán Lord Hill, spravodajci, predpoklady pre kvalitný dohľad e, to sú práve kvalitné údaje a takisto aj sankcie e, v prípade nedostatkov. Správy podporujú práve takéto názory a idú smerom k posilneniu bankovej únie, čo je našim spoločným cieľom, preto súhlasíme s navrhovanými správami a takto reflektuje aj rozpráva. Súhlasím, že ECB by mala mať možnosť vykonávať, na to, aby vykonávala svoju úlohu, musí mať prístup k dôverným štatistickým údajom, ale systém musí byť jasne nastavený, musí byť jednoduchý a musí zohľadniť aj národné postupy. Keď hovoríme o sankciách, dohľad musí byť sprevázaný opatreniami, ktoré podporia, pozbudia banky k tomu, aby e, vyriešili e, tie identifikované nedostatky. Zároveň musíme správnym spôsobom rozdeliť tie úlohy e, medzi európsku a národnú úroveň, medzi ECB a medzi tie národné banky centrálne. A myslím, že táto správa sa tam smerom uverá. Ďakujem. Pán Karas, nech sa páči, minúta a pol. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni, my hovoríme neobmedzené áno bankovej únii a sme tým pádom radi, že obe správy e, síce majú dodatočné e, nástroje, vytvárajú dodatočné nástroje pre ECB, na jednej strane štatistické údaje a na druhej strane e, ten mechanizmus ukladania sankcií tak aby e, dokázala fungovať efektívne v rámci bankovej únie. Pokiaľ ide o štatistiky, tak tam ešte je nedostatočná proporcionalita. Tá nie je dostatočne uplatnená. Pokiaľ ide o mechanizmus sankcií, tak tam e, náš postoj je jasné áno, pretože úprava bez sankcií to je ako ryba bez mesa alebo ako hryst bez zubov. Ale nechceme tu mať nejaké dvojité tresty a preto to chceme rozdeliť e, tie patričné sankcie a medzi tým tým zverejnením. Zverejnenie by sa malo udiať v prípade, že sú vyčerpané všetky právne e, prostriedky, aby nedochádzalo k dvojitému trestu, ale aby tie mechanizmy mohli správne pôsobiť e, na adresátov, aby sa to netýkalo tých, ktorí nie sú priamo dotknutí. E, tie, je to dobre vyvážené a myslím si, že je to ďalší dobrý stavebný kameň, e, ktorý podporí ten systém finančný bankový a bude tým udržateľnejší. Ďakujeme. Slovo má pán Kyrcos na minútu a pol. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som rád vo svojom expoze podporil pozmeňujúci návrh číslo 4, to znamená medzinárodnú, respektíve globálnu dimenziu sankcií. Myslím si, že Európska banka, podobne ako banka, ktorá funguje v USA, by mala mať prísnejší právny administratívny rámec. A dokonca v porovnaní s americkými bankami, ktoré fungujú v Európskej únii, by to tak malo byť, aby boli rovnaké podmienky pre všetky banky na globalizovanom bankovom trhu. To môže vytvárať motivácie pre americkú stranu, aby e, uvaľovali veľmi vysoké sankcie. Keď čítam medzinárodnú tlač, tak som si všimol, že už také prípady existujú. Týmto pozmeňujúcim návrhom si podľa mňa sme sa vydali tým správnym smerom. Celkový obraz sa mi páči. Vidíme, že je tu politické rozhodnutie smerovať k bankovej únii vidíme, že riaditeľ Európskej centrálnej banky je kompetentný, neváha prevziať iniciatívy, je dynamicky efektívny a naozaj aj Lorda Hilla treba pochváliť, pretože takisto sa ponoril do svojej práce s ľahkosťou a efektívnosťou. A takisto um, poslanci výboru EKON, ktorí sú zodpovední za túto tematiku, tí sú veľmi dobrí. Je to pozitívna správa v Európskej únii a dúfame, že sa aj naďalej takto to bude všetko vyzerať. Nasleduje spontánna rozprava, hovorí predseda, máme dvoch rečníkov. Pán Marias začína. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť o konflikte záujmov. ECB definuje svoju prácu finančnými politikami a čoraz väčšími právomocami. Zároveň má veľké právomoci pri dohľade. Má dohľad nad 130 systémovými bankami a tieto systémové banky majú množstvo aktív v európskom sektore, ale ECB je veriteľom štátov na druhotných e, trhoch takáto nižšia cena znamená 217 miliard v hodnote štátnych obligácií. Zároveň je ECB členom trojky a správa sa, ako keby bola odbornou poradkyňou. Máme tu konflikt záujmov. Máme tu vysoko posilnenú Európsku centrálnu banku právomocami a nemáme politickú protiváhu proti takémuto silnému hráčovi. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pán Viegas na minútu. Ozval som sa preto, aby som obhájil to, čomu my hovoríme rozširovanie mandátu ECB, postupné rozširovanie ako kríza sa šírila v EÚ, aj ECB dostávala širšie a širšie právnomoci, najmä v hospodárskej aktivite a takisto na sekundárnych trhoch pri dlhoch štátov, takisto posovanie likvidity dlhodobej, potom sa to rozšírilo na e, skupovanie potenciálne toxických obligácií, derivátov, Takže má už také vplyvy v sociálnej oblasti, v oblasti sociálneho zabezpečenia sociálneho štátu, také ako nemá žiadna iná európska inštitúcia. Ako je možné monetárnu politiku a dohľad robiť zároveň a robiť ho jedna inštitúcia? To jednoducho si kopeme vlastný hrob. ECB by nemala, nemala nikdy dostať tieto právomoci, pretože v demokracii takéto niečo by nemalo existovať Mali by sme počúvať hlasy občanov a správať sa demokraticky. Ďakujeme. Pán Gigold chce položiť otázku. Akceptujete otázku od pána Gigolca? Pán Viegas? Pán Gigold? Nech sa páči. Môžete položiť otázku. Stručne ja musím povedať, že naozaj e, mám toho dosť, keď to počúvam. Máme tu rozpravu o dvoch konkrétnych právnych normách. Niektorí poslanci nám vysvetlili, prečo euro nie je dobrá vec, ďalší sa stiažovali na trojku. Vy nám hovoríte všeobecné e, vety o ECB. Nemohli by sme naozaj mať dobrú parlamentnú rozpravu o eure, o bankovej únii. Nemôžete sa pridržať témy tejto rozpravy? Musím povedať, že skutočne ma to rozčuluje. Rozhodnite sa, či chcete byť súčasťou tejto rozpravy alebo nechcete. E, nemôžem tam vystopovať otázku. Pán Viegas, keď na túto poznámku chcete odpovedať, nech sa páči. Ja by som chcel povedať ešte oveľa viac. Veľmi pekne ďakujem pánu Gigolcovi, že mi umožnil uh, Eh, ešte povedať to všetko ostatné, čo som nestihol povedať. Nie je možné, aby ECB bola jednoducho odbornou organizáciou už teraz nadobudla politické funkcie a naozaj je ironické, že, že tu voláme po odbornej rozprave, pretože Európska centrálna banka nie je len niečím, čo sa dá zredukovať na odbornú úroveň. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je Lord Hill za komisiu na dve minúty. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Možno sú to neskore hodiny, ale rozpráva je zaujímavá. Pán Gigold poukázal na odborný charakter tejto rozpravy, ktorú by sme tu mali viesť. Ukazuje to signifikanciu fázy implementácie, do ktorej sme sa dostali v tejto oblasti finančných služieb a takisto to počiarkuje staré porekadlo, že e, diabol sa ukáže, až keď sa pozrieme do podrobností a detajlov. Čo sa týka štatistických odporúčaní a sankcií, ja som si vypočul všetky poznámky, ktoré tu odzneli tento týždeň. Niektoré poslankyne a poslanci ešte stále sú tu prítomní, ktorí viedli rozprávu. Treba, e, aby boli dáta dôverné, treba primerane reagovať, rovnaké zaobchádzanie so všetkými a dobrý dohľad. Toto som si poznamenal, že tu zaznelo a dovolil by som si sa pripojiť k týmto pozorovaniam. Som vďačný ECB, že pripravila odporúčania k sankciám a myslím si, že poskytnú komisii, parlamentu a rade dobrý základ pre ďalšie rokovania. Myslím si, že je zásadné, aby sme mali silnú, silný sankčný režim právne podložený, hoci som povedal sám, že sú tu isté technické právne otázky, ktoré sa týkajú právneho základu jedného z odporúčaní a ďalších vecí. Takže myslím, že budem ďalej úzko spolupracovať s parlamentom, Európskou centrálnou bankou a e, aby sme sa dopracovali k vyváženému výsledku. Verím, že toto chcú aj poslanci EP. Ďakujem pani Swinburne a pánu Galtierovi za správy, ktoré nám naozaj dali veľa e, toho, nad čím budeme ďalej rozmýšľať a ďakujem, že ste viedli rozpravu takým nápomocným spôsobom. Ďakujeme, Lord Hill. A teraz majú slovo na dve minúty každý. Spravodajcovia, začneme pánom Gualtieri. Nech sa páči, máte slovo. Grazie. Ďakujem. Myslím si, že nebude treba z mojej strany využiť plné, plné dve minúty, pretože zdá sa mi, že pokiaľ ide o správu ohľadom zber, zberu štatistických údajov, tak je tu značný konsenzus a takisto pozitívna zhoda s Európskou komisiou. Preto si myslím, že zajtra pôjdeme k schváľovaniu, ktoré bude podporené takýmto konsenzom. A zdôrazňujem, že dúfam, že e, rada zohľadní naše odporúčania, ako je odporúčania komisie Každopádne zaznamenal som isté problémy politicko-právneho charakteru, pokiaľ ide o e, správu a samozrejme považujem za mimoriadne dôležité aj e, potvrdenia zo strany komisára, ktoré sa vzťahujú k pochybnostiam v súvislosti s právnym základom a takisto s, so súladom s SSM. To je samozrejme treba zohľadniť aj pri zajtrašom hlasovaní, aj pokiaľ ide o správu Swinburne tak aby tieto elementy boli zohľadená, ich relevantnosť bola tiež zohľadnená. Madam Swinburne. Pani Swinburne, teraz na dve minúty. Ďakujem pekne, predseda. Ja vyzývam kolegov zajtra, aby sme vyslali jasný signál rade, že potrebujeme zvýšenú transparentnosť týkajúci, týkajúci sa sankcií, ja si vážim, že tak ako sa dnes prejavilo, je tu otázka ešte kontroverzná a to je otázka toho, či mal byť, mal byť umožnené odvolanie alebo námietka proti zverejnením. No a chcem sa spýtať, ako vyvážia aj potrebu zverejnenia a potrebu možnosti odvolania. A rovnako treba nájsť rovnováhu medzi legislatívou SSM, tejto správe a tiež a procesmi e, zverejnenia v spoločnostiach e, v Európe. Ja som si istá, že komisia nájde riešenie a ja vy, vyzývam poslancov, aby vyslal jasný signál o potrebe zverejňovania. Ďakujem pekne, pani Swinburne. Tým je spoločná rozpráva ukončená. Hlasovanie sa bude zajtra. A pokračovať bude zajtra zasadnutie v stredu 20. 6. novembra od 9. do 15. A po 9. do